Welcome back. We will now proceed. Vítajte, budeme pokračovať. Pokračujeme bodom 15 v programe. Ide o Európsku platformu na zvýšenie spolupráce pri nedeklarovanej práci a odradzanie od tejto práce. Touto tému sme sa vo výbore zaoberali už, to bude niekoľko mesiacov a dávam slovo spravodajcovi, pánovi Pirinskému. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Máte pravdu. Máte pravdu, že táto téma bola v našom pracovnom programe už nejaký čas tu vo výbore. Rád by som sa s vami a kolegami podelil o vyhodnotenie pozmeňujúcich návrhov. Keď chcete podať ďalšie, tak porosím v rámci dohodnutej lehoty. Máme 71 pozmeňujúcich návrhov, ktoré ja navrhujem voči návrhu komisie, respektíve takto bol novelizovaný nimi návrh komisie. Ďalej tu máme 390. 5 um, uvedených pozmeňujúcich návrhov, ktoré predtým prišli. Ja som sám navrhol 25, 15 je mojich vlastných a 10 v spolupráci s inými, ktorí spolu so mnou navrhujú tieto pozmeňujúce návrhy. Pán Keris, Evelyn Regner, Griffin a Simon. Pani predsedajúca, rád by som upriamil pozornosť publika na tri veci, ktoré podľa mňa sú zásadné a ktoré vyvstali, keď som si prečítal všetky pozmienice návrhy a ktoré podľa mňa by malo, mal tento výbor naozaj jasne pochopiť a posúdiť, čo s nimi. Prvá vec sú, súvisí so samotnou povahou tejto platformy? Na čo bude? Vypočul som si obavy v rôznych e, diskusiách, že keď sa idú prijať opatrenia v kontexte tejto platformy, zdá sa, že sa to vníma tak, že sa dohodnú opatrenia na úrovni platformy, alebo že platforma bude nejakým spôsobom e, pôdou na opatrenia. Aspoň takto to vyzerá, keď som si prečítal niektoré pozmeňujúce návrhy. Ale čo sa týka výsad, ktoré má každý členský štát, a ja to zdôrazňujem, pretože to má kľúčovú dôležitosť pre celkové porozumenie veci zo strany členských štátov a kolegovia, prečo vlastne táto platforma je, ako bude fungovať. Chcem povedať, že je tu pozitívum. Nikto nepochybuje, že táto platforma je potrebná. Všetky predložené stanoviska sú za to, aby táto platforma existovala. Pochybnosti začnú, keď sa ľudia začnú pýtať, na čo tá platforma bude, čo presne bude robiť, či bude vytvárať isté opatrenia, na ktorých sa budú ľudia zhodovať, dohadovať. Ja by som chcel povedať, že tie námety, ktoré budú formovať platformu, sa skôr budú týkať e, podelenia sa o najlepšie praktiky, informácie. A všetko, čo sa týka nelegálnej práce, jej prejavy, jej aspekty, jej kvantitatívne parametre a opatrenia, tie sú na každom členskom štáte. Nikto nepredpokladá, že na základe tejto platformy sa budú príjmať opatrenia. Ďakujem kolegom, ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí sa stretli počas dvoch eh, stretnutí. Ten no, bolo v novembri, druhé včera. Boli tu také orientačné stretnutia, aby sme zistili, o čo tu vlastne ide, o čom hovoríme. A ja dúfam, že po tejto prezentácie bude možné vytvoriť také znenie, ktoré všetky pochybnosti rozptýli. Táto platforma naozaj nebude vytvárať žiadne opatrenie ani podnecovať k vytváraniu opatrení. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, pani predsedajúca, je pojem regularizácie tejto neregulárnej práce. Kolegovia vedia z prezentácií, ktoré som sa pokúšal e, vám predstaviť počas minulého obdobia, že platforma samozrejme má odrádzať ľudí od toho, aby prijímali nelegálnu prácu. E, má tento proces, ktorý tu je, pred ktorými neradno zatvárať oči, treba ho eliminovať nejakým spôsobom tým, že ľudí budeme od neho odrádzať, od nelegálnej práce odrádzať, len, e, odrádzať. Ale kým sa nám to podarí, treba si uvedomiť, že mnohí ľudia pracujú na čierno, pracujú nelegálne v mnohých členských štátoch EÚ a e, prístup trestu nie je ten najodporúčania hodnejší. Mali by sme postupovať privetivejším priateľským spôsobom a regularizácia je jedným, jedným z takýchto e, konceptov. Možno, že je to zvláštne slovo pre e, niektorých, e, ale nejde o slovo, ide o to, čo za tým slovom je, aký význam regularizovanie neregulárnej práce, transformácia miesta na čierno na legálne pracovné miesto. Hlasovalo sa v výbore FAM o tom, ako sa táto tranzícia, tento prechod z neregulárnej, nelegálnej práce na legálnu udeje. Rád by som poprosil kolegov, aby sa zapojili do prijatia toho najlepšieho možného znenia a do vytvorenia takéhoto znenia, takéhoto textu. Tretia vec je, že potrebujeme pracovnú platformu, nie nejaké všeobecné zhromaždenie, kde každý niečo povie, prihlási sa do diskusie a týmto skončí. Nie, e, potrebujeme dobre štrukturovanú, dobre vystavanú platformu, na ktorej môžu prebiehať zmysluplné diskusie a rozhovory. Nede tu len o to, aby sa ľudia stretli a hovorili. A čo to znamená? Znamená, znamená to, že každý členský štát si zvolí niekoho, kto bude môcť sa zhovárať s reprezentatívnymi predstaviteľmi nie len v domovskom štáte, ale aj v európskych zamestnaneckých organizáciách. Takáto osoba, takáto funkcia by mala vytvorená a samozrejme, že tu má dôležitú úlohu aj Európska komisia. Otázka spravovania tejto platformy si vyžaduje zvláštnu pozornosť. Keď takéto podobné platformy vznikli inde, boli zvyčajne kombináciou toho, že komisia participovala a niekto spravoval túto platformu a to, kto si vzal za vlastné vykonávanie tejto práce v, na platforme, to niekedy boli členské štáty EÚ. Existuje pracovný formát, kedy sa pracuje na základe usmernení, aby sa dosiahol celý, cieľ. A čo sa týka zodpovednosti každej jednotlivej krajiny, tá môže pridať nejakú hodnotu, prísť pridanou hodnotou, špecifikami na túto platformu. A záverom by som vyjadril nádej, že táto pracovná platforma takisto pritiahne firmy, únie, fiskálne a daňové úrady do spolupráce v takom zmysle, aby táto platforma bola čo najsilnejším nástrojom aj na penalizovanie tých, ktorí majú zisk z nelegálnej práce, buď poskytovaním takejto nelegálnej práce, alebo tým, že sa zapájajú do mm, konkurencie, nekalej konkurencie, ktorá napokon vytvára nepriaznivé, neakceptovateľné podmienky pre ľudí, ktorí v takejto práci sa ocitnú a bez toho, že by som príliš e, zachádzal do detajlov, mali by sme mať zapracované aj motivačné funkcie, ktoré umožnia ľuďom sa zapájať do tejto platformy. Ďakujem vám za príležitosť venovať sa tejto veci. Možno, že sa tým zaoberáme dlho, ale je to dôležité, aby sme si to všetko prediskutovali a vyzývam kolegov, aby mi povedali ďalšie veci. Ďakujem, pán Pirinsky. A teraz dostane slovo na dve minúty každý tenevý spravodajca. Začneme Romanov Tomlič z EPP. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať pánu Pirinskému za dobre odvedenú prácu. Je to veľmi dôležitý dokument. Naozaj bolo k nemu prijatých mnoho pozmenujúcich návrhov a som si istá, že tam je zapracované veľa práce, veľa kompromisov a ešte aj v budúcnosti tieto kompromisy budú potrebné. Nelegálna Neregistrovaná práca, nenahlasovaná práca je veľký, práca, je veľký problém v členských štátoch a inde. Lotické predsedníctvo eh, zaradilo túto tému na zoznam svojich priorit, preto som veľmi spokojná s takýmto vývojom, pretože potrebujeme efektívny nástroj, aby sme vedeli zabrániť nelegálnej práci a platforma, o ktorej hovoríme, je jedným z takýchto nástrojov. V našej politickej skupine, keď sme sa dozvedeli o týchto problémoch, sme venovali pozornosť konkrétnym veciam, ktoré sa majú vyriešiť. Radi by sme mali veľmi jasný rámec tejto platformy. Táto platforma musí slúžiť ako nástroj dosiahnutia istých cieľov a mala by nám umožniť vymeniť si tú najlepšiu prax. Jedna z najlepších vecí, ktoré by sa mohli stať, je, že táto platforma umožní pozitíva tým, že nebude v rukách členských štátoch štátov EÚ mala by byť platformou na výmenu dobrých praktík a ak e, odštartujeme túto prácu tým správnym smerom, uvidíme v diskusiách, ako sa to bude rozvíjať, myslím si, že budeme schopní nájsť dobrý kompromis a prijať tento návrh. Ďakujem. Ďakujem Lynn Boylan za GUE. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani e, predsedajúca. Hovorím za GUE, za tieňovú spravodajkyňu, ktorá e, sa teraz angažuje vo voľbách v Grécku. Som veľmi rada, že môžem byť tieňovou spravodajkyňou za moju pracovnú skupinu, pretože tento nežiaducí jav treba vykoreniť eh, v maximálnej možnej miere. Treba pochopiť, čo znamená nelegálna práca a všetky jej rozmery. Práve preto navrhujeme zmeniť jej definíciu. V súčasnosti pracujeme s definíciou, ktorá vychádza z roku 1998 a ktorej sa hovorí, že nelegálna práca je akákoľvek platená aktivita, ktorá je zákonná, čo sa týka jej povahy, ale nie je nikde zaregistrovaná, nahlásená verejným inštitúciám. A myslím si, že je e, naivné takto predpokladať, že vyzerá nelegálna práca. E, myslím si, že dnes sa vykonáva táto práca za neadekvátnu cenu e, podvodom. Toto všetko do nej patrí. Treba teda zapracovať tento nedávny vývoj na trhu práce do novej definície. Treba nasmerovať prácu platformy tak, aby sa plne využili jej potenciál, aby sa dal efektívne tento jav dostať pod kontrolu. Ďalšia vec, ktorú GUE považuje za kľúčovú, je to, že finančná kríza, ktorú, ktorú Európa, ktorou Európa trpela za ostatné roky, môže byť prepojená s finančnou situáciou v členských štátoch EÚ a práve s nelegálnou prácou. Táto platforma by mala preskúmať tento možný potenciálny vzťah. Záverom si myslím, že aplikácia opatrení e, politiky uťahovania si opaskov sa možno ukáže v inom svetle a budeme si to musieť premyslieť na novo. Navrhujeme, že povinnosť tej aplikácie v každom členskom štáte EÚ sa má rozšíriť, aby sme nevytvorili nejaký interný sociálny dumping v Európskej únii. Chápem citlivosť niektorých členských štátov voči tejto veci, chcú si zachovať svoje kompetencie, ale nechápem, ako by striktnejšie kontroly nám mm, no, mohli všetkým ublížiť. Čo sa týka právneho základu, je tu zaujímavý e, pozmienci návrh od zelených, ktorý sa odvoláva na zmluvu o fungovaní Európskej únie. A tento článok, na ktorý sa odvolávajú, by sme radi adoptovali ako právny základ, pretože práve zmluva by mala byť základom pre implementovanie politik únie. Tieňová spravodajkynia ďakuje pánu Pirinskému za výbornú prácu a teší sa na spoluprácu s kolegami v budúcnosti. Ďakujem. Thank you, Teddy Reinke, the Greens. Ďakujem Teddy Reinke za zelených. Ďakujem. Na úvod by som chcela poďakovať pánovi Pilinskému za inkluzívny proces, ktorý zorganizoval aj za e, stretnutia s tieňových spravodajcov, ktoré sme už mali a myslím si, že súhlasím s pani Tomš v tom, že Počet pozmenujúcich návrhov, ktoré sme dostali k tejto správe, svedčí o tom, že akú veľkú relevantnosť tento výbor venuje téme mm, neoficiálnej práce. A myslím si, že to je správne. Neexistuje univerzálne riešenie pre nenahlásenú prácu. Rôzne členské štáty čovia rôznym výzvam, avšak v každom prípade neregistrovaná práca je problémom vo všetkých členských štátoch, takže sme presvedčení o tom, že vytvorenie tejto platformy bude prínosom um, pre boj um, s týmto problémom. Diskusie, ktoré sme mali, sa týkali povinnej účasti členských štátov a sme presvedčení o tom, že to je kľúčové, nie preto, že chceme niečo členským štátom nanúcovať, aby sa zúčastňovali na práci tejto platformy, ale preto, že fungovanie tejto platformy bude závisieť aj od účasti všetkých členských štátov a od ich ochoty pracovať na tejto problematike aj v tých členských štátoch, kde sa tento problém vyskytuje možno v inej miere. My ako zelení by sme chceli, aby platforma sa obmedzila, čo sa týka e, úloh, na ktorých pracuje, ale by to malo jasný, jednoznačný prínos a aby mala platforma aj určité právomoci v týchto témach. A obávame sa, že keď nedáme tie právomoci platforme, ktoré potrebuje, tak v podstate to bude len miesto, kde sa budú ľudia stretávať a diskutovať. A my si myslíme, že na túto tému už diskutujú skupiny odborníkov a my by sme chceli, aby táto platforma bola niečo viac, aby navrhovala konkrétne opatrenia boja proti neregistrovanej práci. Otázka právneho základu, e, o nej sa stále hovorí a chceme, aby v tej pôvodnej fáze táto platforma začala ako platforma, kde členské štáty si môžu vymieňať osvedčené postupy, ale zároveň chceme dať aj príležitosť na to, aby táto platforma sa mohla ďalej vyvíjať a preto sme na právneho základu návrhu by svedčila o tom, že k takémuto ničomu môže dojsť a v budúcnosti potom platforma by mohla zohrávať aj inú úlohu v boji proti neregistrovanej práci. Ako posledná vec, pretože stanovisko v FAM už sa tu spomenulo. Neregistrovaná práca má jasný rodový aspekt a myslím si, že pani Kuneva, ktorá bola spravodajkyňou vo FAM, k tomuto stanovisku predložila vynikajúce návrhy vrátane e, návrhom k tejto problematike a podľa nás je to veľmi dôležité, keď hovoríme o problematike neregistrovanej práce. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostáva Tiziana Bergin, EFDD. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení kolegovia, ja by som za takisto chcela poďakovať pánovi Pirinskému spravodajcovi za to, akým inkusívnym spôsobom pracoval. Ehm, teší nás, že môžeme predkladať pozmenujúce návrhy a pokúsiť sa takto správu vylepšiť správu o boji proti neregistrovanej práci. Čo sa týka rozpočtových dopadov e, na rozpočet únie, tento návrh prináša veľmi minimálne rozpočtové dopady, ale chceme sa pozrieť, aký tom, ako to vyzerá aj v súvislosti prácou s inými medzinárodnými inštitúciami, ktorí bojujú proti takýmto javom. Musíme zabezpečiť to, aby peniaze európskych daňových poplatníkov boli minuté najefektívnejším spôsobom. Takže táto platforma by mala byť eh, by mala byť akási podriadená, alebo teda mala by podávať hlásenia nášmu výboru, mala by byť brána na zodpovednosť tu. Som presvedčená, že európsky systém je potrebný, ale zároveň je potrebné zohľadniť aj rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Máme rôzne typy um, sivej ekonomiky v rovnom rozsahu, ale aj rôznej povahy úsporné politiky e, položili krajiny Južnej Európy na kolena a tým dali prístup pre rozkvet e, neoficiálnemu hospodárstvu. Čiže ak chceme bojovať, tak musíme nájsť viac zdrojov pre naše krajiny, musíme zabezpečiť lepšie práva pre tých robotníkov, pracovníkov, pardon, ktorí teraz žiadne nemajú. Takže chcel by som vás všetkým pripomenúť, kolegovia, že neregistrovaná práca je niečo, čím ľudia len trpia. Ďakujem a teraz slovo dostáva komisia. Pani Megvin, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela na úvod srdečne poďakovať spravodajcovi za naozaj zorganizovanie e, vypočutí a za jeho angažovanosť pri príprave tejto správy ale zároveň aj za podporu e, tej všeobecnej diagnostike Európskej komisie o význame toho, ako je potrebné v tejto veci konať na európskej úrovni, ale aj za podporu pri vytvorení platformy. <clears throat> Všetci súhlasíme s tým, že otázka definície bude predmetom práce platformy a definície, ktorú my sme navrhli v našom návrhu, je akýmsi východiskom a začiatkom, by sme aspoň mohli začať spolupracovať a mať jasno v tom, že teda nepracujeme v nezákonnej, protizákonnej činnosti, ale ako to povedal jeden z poslancov, jedná sa o formy práce, ktoré sú registrované, ale nesprávne, nekorektne a o nich by sa malo diskutovať na platforme. A čo sa týka otázky regularizácie tejto neregistrovanej alebo zregistrovanej práce, o tom sa hodne diskutuje medzi členskými štátmi. No čo sa nás týka, my si myslíme, že otázka regularizácie je témou, ktorá je legitímna a je potrebné už skúmať v rámci postupov určitých členských štátov. Vieme, že zaujímavé skúsenosti má napríklad Taliansko. Ale to neznamená, že je to uplatňovateľné pre všetky sektory, už vôbec nie pre všetky členské štáty. Kladieme si otázku, či by to nemalo byť jedno z ústredných cieľov činnosti tejto platformy teda aby to mohla preskúmať v rámci výmeny názorov, výmeny osvedčených postupov, ale možno nie ako ústredný cieľ činnosti tejto platformy, len ako vedľajší cieľ. Ústredným cieľom práce platformy, tak ako e, povedali určití poslanci, ústrednou úlohou tému by malo byť pripraviť praktické nástroje, ktoré by mali k dispozícii sociálni partnery, členské štáty či ostatní partneri, e, aktéry v rámci boja proti neregistrovanej činnosti v zmysle metodiky, analýz a konkrétnej spolupráce. pre inšpektoráty práce, pre štátnu správu, ktorá takým holistickým spôsobom, to znamená nielen inšpektoráty práce, ale aj iné orgány, všetko, čo má dopad na prevenciu a boj proti neregistrovanej práci. Takže máme určité otázky k určitým témam, ako určitým aspektom správy a riadenia, o ktorých sa hovorí aj v správe. No, nechcem sa tu teraz spúšťať na celý zoznam tých silných bodov z pohľadu komisie. Nedná sa tu u um, pohovor pri hľadaní zamestnania. Ale myslím si, že sme na tom správnom mieste, vieme holisticky zosúvadiť rôzne európske politiky, či už je to oblasť ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku, sociálne zabezpečenie, imigračné otázky, daňové otázky, vnútorný trh. A to vám všetko môžeme dať k dispozícii, môžeme dať k dispozícii takýto holistický prístup platforme, naše znalosti, naše schopnosti, môžeme spolupracovať s rôznymi partnermi. A to ani nehovorím o finančných či operatívnych nástrojoch. A, alebo to, že predsedáme rôznym organizáciám, ktoré sú spomínané v tejto správe. Myslím si, že tu budú aj otázky o úlohe sociálnych partnerov. To je jedna zo silných stránok aby tu bolo spojenie sociálnych partnerov, ale možno, čo sa týka otázky účasti e, na plenárke, aj otázky autonómnosti sociálnych partnerov, ktorú je potrebné zachovať a treba to mať vždy na pamäti. Takže to bolo len zo pár aspektov na objasnenie a želám veľa úspechov a odvahu a všetkým, ktorí pracujú na tomto návrhu a snažia sa dopracovať ku kompromisnému stanovisku. Ďakujem pekne. Brando Benefaj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa takisto chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Pirinskému, ktorému sa podľa mňa podarilo vo svojej správe otázky politických úvah o zavedení takejto platformy uviezť do kontextu. Sama táto platforma si je dvojrozmerným priestor, um, nástrojom, ale potrebujeme trojrozmernú diskusiu o tom, ako vytvoriť základy. A to je uvedené v správe, naozaj bola vynikajúca, podporujem ju a obdivujem ho. Ja sám predložím určité pozmenujúce návrhy na to, aby sa jednoznačne presadila myšlienka možnosti využívania tohto okamihu, etablovania platformy a E, spraviť z nej naozaj európsky mechanizmus a využiť nástroje európske, ktorým je európsky semester, čo asi najlepšie uplatňovanie európskeho prínosu pre túto platformu. Moje pozmeňovacie návrhy uvidíte, predovšetkým 327, 388 a 389. Chcem doplniť do poslania platformy takéto konkrétne veci. To, že platforma musí prispievať do procesu európskeho semestra tým, že sa zapojí do práce s komisiou a radou a bude pripravovať analýzy a odporúčania. A konkrétnejšie navrhujem takisto, čo sa týka úloh, tejto platformy, aby sa tam doplnili úlohy, aby sa hovorilo o tom, že platforma by mohla pomáhať komisii pri prípravi spoločnej správy o zamestnanosti v tých oblastiach, ktoré súvisia s prevenciou a odrádzaním od e, neregistrovanej práce a vlastne regularizácie pracovných miest a pripravať odporúčania zamerané na prevenciu a boj proti neregistrovanej práci a regularizáciu pracovných miest v prípade prípravy našej správy o európskom semestri. Čiže ide o to, aby sme prispievali v dvoch okamihoch Eh, v tom nástupnom aj zostupnom období európskeho semestra, to znamená vo fáze zverejnenia ročného prieskumu rastu, ako aj v okamihu dialógu, ktorý by som naozaj bol rád, aby tu prebiehal s Európskym parlamentom. Eh, som presvedčený o tom, že budeme mať väčšinu a že budeme mať praktickú a užitočnú platformu charakterizovanú takto, tak aby bola zmysluplná a aby bol záujem všetkých zainteresovaných sa zúčastniť na nie pre všetkým členských štátov. Čiže na záver myslím si, že je veľmi dôležité, a opäť je to predkladám to ako pozmeňujúci návrh, dôležité, aby sme zapojili zástupcov e, e, štátnej správy v oblasti zamestnanosti a takisto aj zástupcov e, výboru pre zamestnanosť. Je dôležité, aby sme dohľadali nad tom, čo sa tejto platforme deje. Ďakujem. Thank you, Guillaume Balaš. Ďakujem, Guillaume Balaš. Ďakujem pekne, pani predsednička. Je to veľmi zaujímavé vystúpenie, ktoré tu zazneli. Ja by som sa takisto chcel poďakovať spravodajcovi za vykonanú prácu, konkrétne za to, že posunul túto problematiku späť. Vpred naozaj sa to stáva dôležitou problematikou vzhľadom na situáciu v Európe a neregistrovanú prácu. E, veľmi stručne vo svojom vystúpení sa zameriam na jednu tému. Ospravedlňujem sa spravodajcovi, potom hneď musím odísť Ide o to, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi tým, aby sme uspeli v tejto veci. To znamená zabezpečiť to, že je tu naozaj politický proces okolo tejto platformy, E, to partnery, pre všetkým sociálni partnery, všetky členské štáty, ich povinnosti a to sú všetko zásadné veci. A zároveň na druhej strane nesmieme narušiť potenciálny konsens, konsens v tom zmysle, že ako sa dohodneme na cieľoch tejto platformy. Mm, pretože je to veľmi citlivé, politicky citlivé aj medzi rôznymi členskými štátmi a niektoré názory by mohli v podstate vyvolávať obavy alebo proste ľudí odrádzať. Takže treba dať pozor na to a povedať, že táto platforma má dnes za cieľ výmenu informácií, prečo nie aj e, koncepciu prípravu cieľov politiky boja proti neregistrovanej práci. A čo sa týka regularizácie pracovných miest, tu treba dať pozor, a nepomýliť sa a povedať, že by to mohlo byť jedno z cieľov. Jedno z cieľov, ale nie ústredný cieľ. To komisia povedala správne, pretože všetky členské štáty to robia rôznym spôsobom. Napríklad e, e, bol som spravodajcom na túto tému, čiže všetko, čo súvisí napríklad e, s daňovou pomocou regularizácie pracovných miest, to by určité štáty jednoducho nechápali. Napríklad aj ten môj. Čiže veľmi dobrá práca, Mm, toľko pozmeňujúcich návrhov asi e, vyvoláva strach, ale dúfam, že to všetko dobre dopadne. Renáte Weber. Renáte Weber. Ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som chcela poblahoželať nášmu spravodajcovi za odvedenú prácu a podporujem vytvorenie tejto platformy. Určite to bude všetkým na prospech pracujúcich a nie len členských štátov a ich orgánov, aby mohli lepšie vyberať dane, ale predovšetkým pre pracujúcich, pretože takýmto spôsobom budú pracujúci lepšie chránení v budúcnosti. Ja som predložila viacero pozmeňujúcich návrhov, niektoré idú v rovnakom duchu úvah ako iní kolegovia, o tom nepochybujem, ale vyjadrím sa iba k zo pár veciam a upozorňujem, že hovorím za seba, nie, nie za Alde. Jednoducho za to, že sme ešte o tom nediskutovali, respektíve ja som o tom nediskutovala. Zo pár vecí, ktoré jednoznačne sú citlivejšie, o tom nepochybujem. Jedna sa týka takzvané v podstate falošnej, falošnej SZČO. Uh, e, krycích SZČO, tie by nemali spadať pod túto spoluprácu v rámci platformy, pretože sa nejedná o neregistrovanú prácu, skôr ide o nepravé vyhlásenie o podnikateľskej činnosti a môže to mať aj trestnoprávny aspekt a preto členské štáty si to musia riešiť z tohto pohľadu. Ďalšou témou to ide proti tomu, čo tu zaznelo doteraz, povinná účasť všetkých členských štátov. Ja si jednoznačne myslím, že je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty sa zúčastňovali tejto platformy, avšak spochybňujem to, či použitie právneho základu zo zmluvy nám umožňuje spraviť účasť na tejto platforme pre členské štáty povinnou. E, právny základ, o ktorom moja komisia 151 153, ak si pozrite, všetko, čo tam je napísané, všetky odseky, podpísmenka, všetko, nikde tam nie je priestor na to, aby e, cez tento právny základ sa smernica stala povinná pre všetky členské štáty. Dokonca aj nadpise, nadpise sa hovorí o posilnenej spolupráci. A pozrela som sa aj na článok 9, o ktorom hovorili zelení, ale to je iba všeobecná časť zmluvy. My potrebujeme niečo konkrétnejšie. Takže z tohto pohľadu <clears throat> si myslím, že by to malo ostať na rozhodnutí členských štátov a mali by sme nájsť iný spôsob, ako presvedčiť členské štáty na to, aby sa podielali na práce tejto platforme, aby si vymenali informácie a všetko by sa malo brať veľmi vážne a členské štáty sa teda sami musia rozhodnúť, či na tej mm, ústrednej úrovni alebo regionálnej, samozprávnej úrovni, to si rozhodnú členské štáty, ale ja si nemyslím, že sa dá um, to členským štátom nanútiť a dať im to ako povinnosť. Ďakujem pekne. Ja takisto by som sa chcela poďakovať kolegovi za vynikajúcu pr- dobrú prácu. Pre všetkým, pretože táto platforma je dôležitá pre boj proti nesprávne registrovanej práci a neregistrovanej práci. Čiže tu nesúhlasím s posledným vystúpením, aj keď si myslím, že nemusíme nutne sa zamerať na e, tzv. fiktívnych SZČO, ale mali by sme hovoriť o nesprávne registrovanej práci. Buď nie je registrovaná vôbec, alebo registrovaná nesprávne ale v podstate musíme bojovať proti tejto téme. Musíme proti tomuto bojovať jednoznačne preto, že či už neregistrovaná alebo nesprávne registrovaná práca potom tých pracujúcich, ktorí takto pracujú, nemôžeme chrániť. Zároveň ide aj o boj proti nekalej hospodárskej súťaži. Myslím si, že e, tu sa naozaj jedná o nekalú hospodárskú súťaž medzi podnikmi. A potom ten tretí aspekt, e, v časoch úsporných opatrení, ak môžeme lepšie naplniť štátne pokladnice, to by bola dobrá správa aj preto, aby sme mohli pokračovať vo viacerých politikách. Čiže všetky iniciatívy, ktoré umožnia bojovať proti tejto neregistrovanej alebo zle, nekorektne registrovanej práci, sú dobré. Mám tri také zásadné princípy a bola by som rada, aby ich parlament vypočul. Poprvé, povinná účasť všetkých členských štátov. Možno sa dá požiadať právnikov, aby našli nejaký spôsob, ako zabezpečiť, že táto platforma bude povinná. pre všetkým na tej politickej rovni je dôležité vyhlásiť, že účasť by mala byť povinná, aj by som šla ešte ďalej, povinná v plnom rozsahu. To znamená nie len tak e, vyberať si zmeny, vybrať si iba čo chceme ako účastníme sa toho a toho nie. Naozaj by tu mal byť výmena informácií, výmena osvedčených postupov medzi všetkými členskými štátmi. Druhý princíp, a tu súhlasím s tým, čo povedala komisia pred chvíľkou o téme regularizácie. To znamená, regularizácia je opatrenie, ktoré už máme na stole. Čiže aj keď očakávame, že členské štáty budú na tejto téme pracovať do určitej miery. No chápem aj obavy pána Pirinského, keď hovorí o tom, že by sme mali mať nielen represívne opatrenia, ale je takisto dôležité mať stimulačné opatrenia, ktoré pomôžu členským štátom transformovať neformálnu prácu na formálnu prácu, zoficiálniť prácu. Čiže samozrejme potrebujeme účasť členských štátov, ale museli by, mali by sme ich aj stimulovať, ale práve naopak mali by sme teda nielen stíhať, trestať, ale aj stimulovať. A preto je dôležité nájsť argumenty, ktoré by nám umožnili dohodnúť sa v tejto veci. A posledná vec, tá sa týka účasti všetkých aktérov. Samozrejme, politická účasť je dôležitá, ale vieme, my politici vieme, ako vyzerá štátna správa, a preto je veľmi dôležité, aby sme mali štátnu správu, ktorá bude efektívna, ktorá bude pracovať, spolupracovať, ale zároveň aj sociálnych partnerov, ktorí sú samozrejme zainteresovanými stranami v rámci boja proti neregistrovanej práci. Ďakujem. Ďakujem pekne, Kristina Morvaj. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Ja plne súhlasím s tým, aby sme sa nezaoberali len nelegálnou prácou, respektíve tá spomínaná platforma, že sa nemá zaoberať len týmto fenoménom, totižto existujú aj ďalšie fenomény, ktoré sú podobné. To znamená, že dochádza k zárobkovej činnosti, ktorá akorát nie je nahlásená. To znamená, že to je tam zamestnávateľa a zamestnanca akorát ten zamestnávateľ neprihlási svoje zamestnávateľa, e, zamestnanca, tým pádom zamestnanec nemá sociálne práva, neplatí žiadne odvody do sociálneho systému a napríklad, ak sa porušia jeho práva, tak e, sa nemá na koho obrátiť. Potom je tu ten druhý fenomén, nesprávne prihlásení zamestnanci, alebo tak povedia zamestnanci na papieri. V Maďarsku sú osoby, ktoré sú ste prihlásené, poberajú minimálnu mzdu a to ale potom nezodpovedá realite. No a pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tak tam sa spomína ešte aj tretí fenomén. A síce tam ide o situáciu, ktorá súvisí s určitými daňovými dôvodmi, daňovými aspektami. E, je to keby teda predstieraná práca. Ide vlastne o to, že zamestnanci pôsobia ako SZČO, aj keď vlastne nevykonávajú činnosť ako SZČO. Takže vo všetkých týchto troch prípadoch títo zamestnanci sú vystavení, tak povediac, e, tomu osudu. No a Jednoducho tieto tri situácie spája to, že je to núdená situácia. V Maďarsku existujú veľké podniky, ktoré sa zameriavajú na jeden cieľ, maximalizovať svoje zisky, ale existujú potom na druhej strane malé podniky, ktoré sa opierajú o to, že pokiaľ ide o ekonomické aspekty, daňové pravidlá a jednoduchá záťaž, s ktorou sú konfrontovaní, konfrontované tieto podniky sú také vysoké, že potom sa snažia situáciu riešiť tými spomínanými spôsobmi. Pokiaľ je o podmienovacie návrhy, mne sa pozdáva pozmeňovací návrh 91, totiž tu ide o určitý prehľad týkajúci sa daňových politík a myslím si, že pokiaľ ide o túto platformu, mimo iného by mala mať za úlohu, aby prišla s odporúčaniami pre členské štáty a je dôležité sa zamerať na to, kde vznikajú chyby v rámci systému daného členského štátu. Napríklad malý a stredný po- e, e, Niekedy členský štát môže hovoriť, že vykonáva veľa pre malé a stredné podniky, avšak Nakoniec, keď sa situácia preskúma, ukáže sa, že to vôbec tak nie, je, alebo ďalšia situácia, preskúmajú sa daňové pravidlá, ako aj systém, ktorý sa týka sociálnych odvodov a platforma by mohla sa zapodieť aj týmito otázkami. Ja sa chcem spýtať spravodajcu, či tu vidí aj takéto možnosti, aby tá platforma sa zamerala aj na takéto témy pokiaľ ide o nelegálnu prácu, alebo teda nesprávne údaná e, alebo prihlásená zárobková činnosť, to sú témy, kde všetky členské štáty majú isté skúsenosti, tieto by si mali vymieňať, aby sme podporili práva tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov, aby prostredníctvom platformy sa mohli vypracovávať návrhy, ktoré by prospeli zamestnancom aj zamestnávateľom a takýmto spôsobom sa zlepší situácia. Ďakujem. <clears throat> ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne nášmu spravodajcovi. Máme tu dobrú základňu, kde sa ukázalo aj v rámci diskusie, že pokiaľ ide o túto platformu, môžeme ju značiť za pridanú hodnotu táto pridaná hodnota vzniká vtedy, ak to nebude tak povedať pre nejaké právnické fórum, ale pôjde tam o to, ako zabezpečiť výsledky, ktoré nám pomôžu ďalej, totižto v rámci nových vyhlásení, ktoré robíme aj tu v parlamente, chceme podporovať malé a stredné podniky, že chceme zabezpečovať kvalitné pracovné miesta, tak v realite to nefunguje. Teraz sa to vlastne spomínalo, že niektorí zamestnanci ani sa nie sú prihlásení, ako sú prihlásení tak nesprávne, alebo u nás v Nemecku hovoríme o nelegálnej práci, a tam ide skutočne hrozné pomery. Áno, sú tam ľudia, ktorí hovoria, že nemáme žiadnu inú možnosť, e, to nemôžeme akceptovať, musíme vytvoriť pravidlá. Je to veľmi dôležité, v minulosti sme sa to snažili riešiť v rámci smernice o vysielaní pracovníkov. Pokiaľ ide o našu krajinu a kontrolné opatrenia tam boli také prísne, že sa povedalo, že vy kontrolujete príliš veľa, a teda policajné a colné orgány išli napríklad aj na stavby a Európska komisia sa potom pustila do Ehm, konania, ktoré sa týkalo porušenia zmluv, potom sa riešilo na súdnom dvore a tam sa skonštatovalo, to nemôže ísť, pokiaľ ide o kontrolu pracovnej doby a pracov, ehm, pracov, na pracovisku. Toto všetko chcete kontrolovať a potom ešte chcete, aby aj tie dokumenty, ktoré sú tam, mm, prichádzajú do úvahy, majú byť preložené do Nemčiny a to je príliš veľa. Súdny dvor ale potvrdil to, čo chceme, čo sme požadovali, je správne. Ide o to, že je dôležité mať jasné pravidlá, aby sa dalo posúdiť, či tá činnosť je legálna alebo nelegálna, musí tam byť transparentnosť a k tomu iste môže pri, prispieť platforma. Takže ja mám tu pomerne veľké očakávania. A ide o to, že nesmeme redukovať kontrolné opatrenie, jednoducho ak inšpektoráty nemajú dostatok e, právomoci a že potom vlastne nemôžu vykonávať kvalitné kontroly a že vlastne bude to len také ako keby navonok, e, dobre vyzerať to nebude dobré. Je dôležité, aby to fungovalo pre malé a stredné podniky, aj pre ostatných pracovníkov, ktorí majú právo na to, aby dostali primeranú odmenu. Ja som predložil aj pár pozmeňujúcich návrhov, nechcem znižovať úroveň kontrol, no a na druhej strane potom tu ide samozrejme o dôležitú myšlienku. Tu e, nejde o to, aby sme mali len centrálny orgán, ale ide o to, aby tu sa brali do úvahy aj skúsenosti jednotlivých členských štátov, takže subsidiarita to je veľmi dôležité a sociálni partnery, myslím si, že ten, ten základ preto je vytvorený. Takže keď tak zhrniem, sú tu určité spoločné body, pokiaľ ide o definíciu, musíme sa tým zapodívať ja som si ale istý, že môžem už v tejto fáze povedať, že pokiaľ ide o spoločné smerovanie, to sa nám podarí. Niektoré výbory sa vôbec nechceli zúčastniť tej práce, to o to lepšie, správame to sami v našej oblasti, my tu máme dobré skúsenosti, pokiaľ ide o realitu, praxi, ale to by sme mali odzrkadiť v texte. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem pekne, teraz Sven Šulce. Libo Kollegen, um... Kolegyne, kolegovia, a ja sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili tej celej, na tej celej práci. A hovorilo sa už viacejkrát, že je veľmi dôležité, aby tu bola platforma, ktorá bude sa snažiť predchádzať nelegálnej práci. Je dôležité vytvoriť takúto možnosť. Sú tu pre mňa viaceré dôležité body, chcel by som ich spomenúť v zásade mi ide o to, aby sme subsidiaritu tu primeraným spôsobom zapracovali a okrem toho by som ešte chcel spomenúť, že nemôžeme všetko hodnotiť podľa jednotných kritérií. Totiž sú tu členské štáty, ktoré sa zapodívajú toto tému, majú to dobré skúsenosti, aby sme všetko riešili jednotne, mohla by nastať situácia, že tie dobré systémy, ktoré sú v niektorých členských štátoch, by sme mohli zoslabiť, to isté si nikto neželá. Ja by som ešte chcel povedať pár slov k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré som predložil. Myslím si, že je jasné, ako som vlastne už povedal na poslednom zasadnutí, nemáme jednotnú definíciu nelegálnej práce a medzi jednotnými členskými štátmi je to skutočne rozdielne a ja som sa k tomu vyjadril v mojom pozmeňujúcom návrhu číslo 99. A naďalej som toho názoru, že pokiaľ ide o platformu, má to byť e, platforma vlastne na vysokej úrovni. Ide o to, aby sa toho povinne zúčastňovali všetky členské štáty. Tu nie ide o to, aby sme mali nejaké, nejaké diskusné fórum. zdáčne to ambiciozne a potom skutočne tam budú iba diskusie, kde budú uh, E, nejakí nie veľmi dôležití úradníci a potom nebudú tam žiadne výsledky. Preto ja som sa vyjadril k tomuto pozmeňujúcom návrhu 223 mm, a chcel by som ešte povedať, že členské štáty by si mali zachovať právomoci rozhodnúť sami, ako na vnútroštátnej úrovni budú pristúpať výsledkom diskusí a to je vyjadrené v mojich pozmeňujúcich návrhoch 234 a 235. Ďakujem pekne. Thank you all for your contribution. Ďakujem pekne za vaše príspevky. A pokiaľ ide o hlasovanie na výbore MPL, bude to 24. marca. Pôvodne sme plánovali skorší dátum, ale týmto pádom máme aspoň veľa času pre kompromisné návrhy. Takže bude to 24. marca. Ďakujem pekne pánovi Pirinskému, ako aj tým, ktorí sa vyjadrili v rámci rozpravy. Teraz sa dostávame k bodom, ktoré sa týkajú absolutória. A dám rovno slovo spravodajkyni, pani Marian Harkin, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takže začneme všeobecným rozpočtom EÚ. Najprv by som sa chcela poďakovať kolegyňam kolegom za ich pozmeňovacie návrhy. Dostala som 19 pozmeňovacích návrhov, pokiaľ ide o návrh môjho stanoviska. A môžem súhlasiť s mnohými. A snažila som sa dosiahnuť kompromisy. Máme tu teda tri kompromisy. Prvý nahrádza pozmeňujúci návrh 2. Myslím si, že je to pomerne jasné. Potom druhý kompromis. Tam máme už dohodu, to sú pozmeňujúce návrhy 11 a 13 a ten hlavný kompromis nahradí návrhy 14 až 18. A ak sa nemýlim, poslali sme to všetkým mm, aktérom zapojeným do tohto procesu a získali sme zatiaľ ich súhlas. Potom, že všeobecne sa vyjadrím v tom zmysle, že pokiaľ je toto stanovisko, je dôležité poznamenať, že máme tu pokles e, miery pochybenia. Je, je to v zásade druhá najnižšia miera v jednotlivých oblastiach politik. Myslím si, že je to dôležité zdôrazniť. A ešte dôležité zdôrazniť, že tie kroky, ktoré sa vykonali, majú znížiť túto mieru chybovosti ešte menej. Boli to opatrenia, ktoré prijala komisia, napríklad je tu o zjednodušené postupy v rámci nákladov a tu sú pozmeňovacie návrhy, s ktorými som nemohla súhlasiť. Bol to pozmeňovací návrh číslo 7, kde sa, kde sa spomína, že ja som napísal, že víta zjednodušený postup pri nákladoch a kolega pán Roland navrhol, aby sme k tomu pristupovali ináč, ale no, myslím si, že to si budeme musieť ešte vyriešiť. Potom ešte ide o skutočnosť, že projekty EU musí mať pridanú hodnotu a to riziko na konci programovacieho obdobia sa týka toho, že je potom snaha vynaložiť finančné prostriedky a musíme byť veľmi obozretní. Poprvé, nechceme nejakým spôsobom ohroziť, pokiaľ ide o konzistentné uplatňovanie kontrol. Samozrejme ide o to, že projekty musia mať nejakú pridanú hodnotu. EÚ nesmú sa vynožiť prostriedky len preto, lebo sú k dispozícii. No a celkovo som spokojná, pokiaľ ide o tú prácu, ktorú odviedla komisia a pokiaľ ide o identifikované nedostatky v rámci ich verifikácii riadenia, ktoré sú tematicky orientované. Myslím si, že je tu stály pokrok v tejto oblasti. Takže ja som teraz vedavá na názory kolegyň, kolegov. Thank you. I give the floor. Ďakujem pekne. Teraz dostane e, slovo pán Claude Roland za PPP. E Áno, len veľmi krátko. V každom prípade sa chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu, naozaj efektívnu, opatrnú v snahe nájsť kompromisy a postupovať objektívne a presne vpred. Takže kompromisy, ktoré sa tu našli, sú podľa mňa dobrými kompromismi. Čo sa týka pozmenujúceho návrhu 7, o tom sme diskutovali, takže môžem súhlasiť so stanoviskom pani spravodajkyne Takže je to stanovisko, ktoré pre nás eh, nie je problematické a zdôrazňujeme tie snahy vynaložené na nájdenie kompromisu. Ďakujem pekne teraz za SAD, pán Pirinsky. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som sa chcel vyjadriť v tom zmysle, že oceňujem prácu, ktorú odvedla spravodajkyňa pani Hakim. Som jej vďačný za to, že súhlasila s mojimi pozmeňujúcimi návrhmi, to sú čísla 6 a 19. Súhlasím s ústnym pozmeňovacím návrhom, ktorý sa týka 19, ktorý teda navrhla a podporujem kompromisný návrh, ktorý navrhla pani Harkin, tu ide o moje návrhy 14 a 18. Ešte by som sa chcel spýtať našej spravodajkyni, či by ešte raz nemohla posúdiť, či by nebolo možné mať kompromis, pokiaľ ide o návrh 12 a 13, kde ja som prišiel s istými formuláciami, na to zareagovala spravodajkyňa a ja si myslím, že v konečnom dôsledku ide tu v zásade o tú istú vec a síce, že očakávania členských štátov príjmajúcich zdroje EÚ by sa nemali týkať len toho, aby sa vykonávala efektívna kontrola, ale potom tu musí byť očakávané výsledky, ktoré sa týkajú Európskeho sociálneho fondu a tu ide o skvalitnenie života európskych občanov. Ten text, ktorý navrhla pani Harkin, to vyjadruje trošku iným spôsobom. Tu ide o vyjadrenie obavy tu ide o to, či by sa zistili porušenia pravidel, či by sa odhalili. A tu sa spomínajú pravidlá týkajúce sa porušení, takže myslím si, že dôležité trošku doladiť. Takže to je v zásade môj návrh trošku to doladiť. A pokiaľ ďalšie návrhy, pokiaľ je návrh stanoviska, Myslím si, že možno podporiť spravodajkyňu. V prípade väčšina je návrh 1, 3, 7, 10. 1, 3, 7, 10. Takže to sú nakoniec problematické návrhy. Ďakujem pekne, zdá sa, že sa nehlási už, alebo nie je prítomný žiaden iný tieňový spravodajca. Ani? Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Like to to... Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Harkin. Chcem vás ubezpečiť, že sme skutočne veľmi detálne analyzovali e, tento postup absolutória. Bolo to na výbore pre kontrolu roz, rozpočtu. Bola tam aj komisárka Tyson a mali sme tam detailnú diskusiu skutočne ocenujeme, že miera chybovosti je nízka, je nižšia ako je priemer. To znamená, že projekty sú čoraz účinnejšie. A čo som včera najviac ocenila, bola diskusia o tom, ako lepším spôsobom zabezpečiť záverečný vplyv a orientáciu projektov, totiž to je možno zložitejšie v rámci sociálnych projektov ako v iných oblastiach, takže my spolu s komisárkou aj, aj kolegami sa zamýšľali nad tým, akým spôsobom vytvoriť určité indikátory, ktoré by sa týkali merania konečného dopadu. Takže myslím si, že obidva výbory veľmi dobre pracujú v tejto oblasti a som veľmi spokojná, sa podarilo dosiahnuť takéto významné zlepšenie zo strany komisie. Ďakujem. Thank you also for Ďakujem pekne za tieto informácie o výbore pre kontrolu rozpočtu. Pokiaľ o hlasovanie na výboru je EMPL bude 29. januára, takže bude to na najbližšom zasadnutí. A týmto pádom sme asi vykonali, čo som mali. A ešte pani Harkin, áno, nech sa páči, chcete sa vyjadriť tým všetkým komentárom, áno, iba veľmi stručne Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam kolegom. Áno, pán Pirinský, počúval som pozorne. Áno, máme tu určité obavy. Myslím si, že asi sa nám to podarí nejakým spôsobom vyriešiť, aby to bol kompromis pokiaľ 12 a 13. Isté to môžeme spraviť, pokiaľ je ďalšie body. E, mal, mal som to spomniť ešte na začiatku, takže tu ide o návrh 5. Je to od kolegu, kolegyne Kara, neviem, či tu je. Takže tá zmienka o je nie je správna a ide o to, že sociálny fond a tak ďalej by sa nemôže, nemal využívať na to, aby sa realokovali pracovné miesta z jedného členského štátu do druhého. Pokiaľ je úvodné ustanovenie 42 na sa týka z väčší, veľkých projektov, a vieme, že Európsky sociálny fond je investíciou do ľudí a nie do veľkých výrobných podnikov, ale ak som správne pochopila ten pozmeňovací návrh, áno, to sú veci, ktoré sa týkajú EGF, to je vám ešte známe, pani predsedníčka. A nemyslím si, že je to tu relevantné a tá zmienka nie je správna, ale myslím si, že to nie je úplne relevantné v tejto situácii. Takže tejto súvislosti. Nemyslím si, že to môžem podporiť, mal som to povedať skôr, ale politicky podporujem tú myšlienku, ale tu je to nerelevantné. Thank you very much. Uh, uh, we are... Veľmi pekne ďakujem, sme s tým spokojní. A hlasovať o tejto veci budeme na nasledujúcom stretnutí 29. januára. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem za vstupy a prajem vám pekný večer. I'm trying to finish the meeting all the time and Nestále chcem skončiť, ja vždy zistím, že ešte máme na programe agentúry. Pani Harkin, máme kopu času, ešte môžete niečo povedať. Ešte som neskončila, ale nechcem ani kolegov zdržiavať, pretože pokiaľ vidím, je to relatívne jasné. Hovorila som s kolegami a dohodli sme sa vo väčšine na pozmeňujúcich návrhoch, takže Čo sa týka stanoviska k POP, dostala som tri pozmenujúce návrhy a som veľmi spokojná. Prijala som všetky tri a pozitívne sa k ním staviam. Jediná poznámka, ktorú mám k tejto veci, je, že po prečítaní dokumentov som videla, akú význam, aký význam má CDFOP pre agendu tvorby nových pracovných miest a pre vzdelávanie mladých ľudí. Takže si myslím, že CDFOP je centrum expertízy, ktoré je, ktoré je celosvetové uznávané, čo sa týka kvalifikácie pre budúce pracovné miesta. Prediskutovala som si so spravodajcami aj záležitosť zastaralých zručností, zastaralých spôsobilostí a pani komisárka Tyson tiež sa vyjadrila k tejto veci. Niekedy sa nám zdá, že potrebujeme nejaké zručnosti, vzdelávanie, školenie a týmto bude vybavená, ale dokumentácia hovorí niečo trošku iné. Tak či tak, všetky pozmienice návrhy, ktoré som dostala, sú v poriadku a pridávajú dobré veci k textu. Are you ready go to go to the next one? Or in, Mr. Perinsky wants to... Pán Perinsky, chcete ešte niečo povedať, alebo ideme k ďalšiemu bodu? Agentúry sú tri alebo štyri? Súhlasíte s tým? som, že nedostanem infarkt, kým cez to prejdem. Ja som dostala názor, návrhy, štyri pozmiece návrhy k tejto agentúre. Všetky som mohla prijať a všetky som pridala do textu. Ústne predložený návrh je dvojka, lanze. Aj ten príjmem. Je to v poriadku. Ďalší je stanovisko sa týka ochrany a zdravia pri práci Európska agentúra. Dostal som tri pozmeňujúce návrhy a niektoré z nich také drobné a iné. Napríklad jeden sa týkal dohody so španielskými úrovmi. Ja som to v pohode mohla prijať. A takisto pozmeňujúci návrh pre rozpoč- prípravu rozpočtu vychádzajú z aktivít, to je môj vlastný. A takisto s ostatnými spravodajcami sme sa dohodli, dosiahli sme dohodu. Čo sa týka Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie, dva pozmeňujúce návrhy, jeden, jeden, jeden som pridala sama ja, druhý pán Rona. Máme tu aj kompromisnú dohodu, Opäť som rada, že môžem túto kompromisnú dohodu prijať, prijať aj pán Ro, Rona. A čo sa týka absolutórií, nadácií, väčšina práce sa odohrá mimo tejto miestnosti a zdá sa, že väčšina ľudí je s ňou aj spokojná. Ďakujem. Ďakujem. Mm. Mm. What is this one? The apples. So then we have we can close this. Mm. Mr. Roland. Donc, très rapidement, Présidente, on va. Veľmi rýchlo, pán predseda. Nechcem vám zabrániť v tom, aby ste urychlene skončili toto rokovanie, ale predsa len sú tu rôzne názory a chcel by som zdôrazniť, a teraz sme stanoviska, pardon, chcel by som zdôrazniť, som povedal, že tie kompromisy sú pozitívne a idú dobrým smerom podľa mňa, a môžeme ich podporiť bez akýchkoľvek problémov, avšak predsa len čo sa týka agentúr, môžeme povedať, že vo všeobecnosti je tu zníženie chybovosti, miery chybovosti, čo je veľmi dôležité a potrebujeme zdôrazniť to. Zároveň je tu aj dobrá práca overovania. Možno by sme mohli ešte doplniť niekoľko aspektov ohľadom CDF. O, táto agentúra, to je veľmi dôležité, aby sa zabezpečila E, dobre jej fungovanie, pretože vzdelávanie odborná prípada sú veľmi dôležité v súčasnosti a je tu riziko, súhlasím s tým, že riziko dlhodobej nezamestnanosti e, obmedzuje potenciál existujúcich kompetencií zamestnancov a pracovníkov. E, takisto Eurofond je referenč, referenciou nielen v Európe, ale referenciou aj na medzinárodnej úrovni. naozaj veľa, krát Medzinárodná organizácia práce upozorňuje a zdôrazňuje na prácu Európskej nadácie na odborné vzdelávanie a tie prieskumy, ktoré robí Medzinárodná organizácia práce v mnohých krajinách mimo Európy, vychádza z metodiky, ktorú vypracovala práve táto Európska nadácia. Euroform. Takže to sú všetko agentúry, ktoré naozaj sú relevantné a je dôležité ich podporovať. Aj samozrejme momentálne je potrebné vyriešiť otázku sídla všetkých agentúr. Chcel by sa vyjadriť pán Pirinský k tejto veci? Máte slovo? Pani predsedajúca, mne sa pozdáva, sumár, ktorý predniesla pani Harkin v tomto výbore. Akceptujeme kompromisné návrhy, ktoré spomenula. Máme pocit, že návrhy, ktoré predložila, sú vhodné. Možno je tu niekoľko drobností, ktoré by sa mohli preskúmať. Jedna súvisí so správou, ktorá sa tu spomenula, že ju výbor bude pripravovať v roku 2014. Tento prieskum sme už vykonali. Prieskum zručnosti, spôsobilosti sa bude prezentovať eh, v blízkej budúcnosti, pokiaľ som dobre informovaní. Je to konkrétna iniciatíva, vo všeobecnosti som ju chcel spomenúť. Madam Harkin. Thank you very much and I will, I will... Pani Harkin, ďakujem. Kole, s kolegami sa potom porozprávame ešte o ďalších veciach. Čo sa týka stanoviska, absolutórium správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr, všetkých agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013. Áno, plnenie rozpočtu. Dostala som 5 pozmenujúcich návrhov. V tejto správe máme 2 kompromisné. Myslím, že sa dohodlo už ich znenie a pán Pirinsky predložil jeden pozmenujúci návrh a ja som ho prijala. Poprosím chvíľočku strpenia. Už len jedna poznámka a tým končím. Čítajúc o plnení rozpočtu všetkých agentúr, ktoré sú decentralizované a napredovaní v mnohých oblastiach, je to dôležité, aby bolo vidno, aký progres je tam, aké synergie sa dosiahli. V niektorých kompromisoch, o ktorých sa tu hovorilo, navrhujeme, že komisia musí pokračovať vyhodnocovať po, s vyhodnocovaním toho, či nie je náhodou možné spojiť existujúce agentúry viacere do jednej. Myslím si, že to asi sa nedeje, ale keby sa to dialo, tak by si myslím, že by to zefektívnilo celý proces práce agentúr. To je z mojej strany, pani predsedajúca, všetko. Nemám už viac, čo k tomu dodať. Mr. Pirinsky? Pán Pirinsky? Iba slovičko. Vďaky a ocenenia za prijatie pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložil. Aj oceňujem celkovú prácu, ktorú pani Harkin odviedla. A nechcem zvyšovať riziko, že by sa jej náhodou zvýšil tlko srdca, tak radšej už sa neviadrim ničomu viac. Ďakujeme pani Harkin, ďakujem všetkým ostatným, hovorí pani predsedajúca. A teraz konečne sa schôdza skončila, každý môže ísť na letisko a odletie domov. Ďakujem.